Želáte si vystúpiť? Zjavne nie. Ja, bitte schön. Nech sa páči. Ďakujem. Chcem sa všetkým poďakovať všetkým tým, ktorí e, spolupracovali na tejto správe. Správa je to dôležitá. Pokiaľ ide o usmernenia komisie, chcem vás všetkých poprosiť, aby ste podporili túto správu. Takisto všetky pozmenujúce návrhy. Ďakujeme pekne. Ďalší rečník ešte. Sì. è attiva la traduzione al 4 perché prima non... Poprosíme zaktivovať tlmočenie do taliančiny. Museli sme za dverami čakať, kým začne schôdza. Nemyslíme si, že je vhodné takto organizovať prácu a minimálne by sa predsedníctvo mohlo ospravedlniť kolegom europoslancom, že museli čakať pred dverami Preca nie je adekvátne, aby sme my čakali pred dverami, kým sa skončí schôdza koordinátorov. To je, čo som chcel povedať v dnešnej schôdzi. Máte pravdu, kolega, aj, aj ma to mrzí. Inak to však nešlo. Je mi to ľúto, ale už sa to nestane. Väčšinou sme veľmi spolahliví. Pozmenujúci návrh číslo 1 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 2 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 3, za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. A teraz elektronicky o celom stanovisku ako takom. Hlasujme prosím teraz. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasovanie. Blahoželám spravodajkyni naozaj výborný výsledok 20 e, k 0. Ďakujeme. A tým pádom sme pri ďalšom bode programu, a to je iniciatívna správa pánu Sarvama a ide o ochranu finančných záujmov v polohospodárskej politike. Slovo má kolega Sarvama. Thank you, chair. Ďakujem. Dobré ráno všetkým. Všetkým tým, ktorí ste tu prítomní, je mi naozaj cťou predstaviť vám návrh správy o ochrane finančných záujmov EÚ voči kontrolám výkonu e, spoločnej e, polnospodárskej politiky. Prejdem základnými bodmi v návrhu správy, ktorá je z vlastnej iniciatívy. Je to téma, ktorá podľa mňa už riešila sa už dávno pred môjim príchodom, bola vždy zdrojom obáv, pretože tu ide o účinné použitie prostriedkov e, na kontroly najväčšej e, oblasti politík EÚ, e, teda polnospodárskej politiky a kontroly v tejto oblasti. Vieme, že používame asi 4 miliardy eur ročne 50 miliónov transakcií. To znamená z rozpočtu 58 e, miliónov eur je rozpočet EÚ na túto oblasť. Je dôležité, aby sme správne používali prostriedky. Je to i o spravodlivosti, o nachádzaní skutočných problémov tam, kde sa nachádzajú. Určite sú tu problémy, v rámci podporných e, programov a pladiev, ale podľa mňa môžeme urobiť e, mnohé preto, aby táto práca fungovala lepšie a preto som e, hlavne na toto myslel, keď som navrhoval túto správu. Keď som ju koncipoval, je tu zo pár kľúčových zložiek, ktoré ste určite našli. Jedna z nich je zavedenie jednotného auditu. E, účtovný dvor e, o tom už hovoril už e, po 10 rokov v svojich správach. Poprvýkrát to spomenul pred 10 rokmi. A v komisii podľa mňa je dobré chápanie prínosov, ktoré by to malo pre nás. Jednotný audit ešte nie je v účinnosti a tiež v kombinácii s tým je tiež fakt, že členské krajiny niekedy e, nevyužívajú svoj plný potenciál vo fungovaní i komisia nám, e, nás upozornila, že by tu bolo, bola možná väčšia flexibilita na úrovni členských krajín. A jedna z vecí, ktorú tu spomínam, už to je tiež tá druhá e, strana mince, a to menovite to, že v nariadení vieme, že členské krajiny sú zodpovedné za a, zvýšenie počtu kontrol, majú ich robiť e, príslušným spôsobom, keď sú potrebné, ale i e, rovnako musí reagovať i druhá strana. Tu máme existujúcu možnosť e, zaťaženia polnohospodárov znižovaním kontrol v takých prípadoch, keď štatistiky sú e, e správne robené. Je to teda určitý kruh, je tu veľa vecí, kde ak sa e, to spojazní, tak tie e, kontrolné programy by fungovali lepšie a tým mám na mysli toľko, že ak členské krajiny by naozaj zabezpečili, že informácie, ktoré majú k dispozícii, sa využijú E, na plný potenciál, tak naozaj by sme dokázali znížiť e, výrazne chybovosť e, u priamých platieb, mieru chybovosti, takisto tiež v pilieri číslo 2. V správe teda preto vyzývam takisto, aby komisia navrhla vytvorila návrhy, e, sankcie e, nesprávneho výkazníctva platobných agentúr, aby komisia mohla potom zobrať e, agentúram, platobným agentúram akreditácie. Pokiaľ ide o zjednodušenie, už tak to je jedna vec. V tomto veľkom kruhu mali by sme spolupracovať s komisiou na tomto nie je to súčasťou práce tohto výboru, ale zjednodušenie by naozaj určite obohatilo naše možnosti e, využívať peniaze daňových poplatníkov účinnejšie pri kontrolách e, v polnohospodárskej politike, pretože tieto kontroly sú, e, sú zložité takou mierou, ako, ako sú zložité i pravidlá samotné, minimálne strednodobých výhľad na e, SPP. V ňom je veľa vecí, e, e, ktoré by sa dali, dať, dali urobiť z regulačného pohľadu i skôr. A to je cieľom tohto, tejto správy. A snáď ešte jedna vec. Je tu veľa problémov v tejto správe, veľkých problémov, ale celá tá myšlienka intenzifikácie e, v lepšie e, fungujúcich členských krajinách. To je čosi, čo by sme mali e, efektívnejšie zapájať do systému viac, než tomu bolo doteraz inými slovami. Zdroje, ktoré sme vložili do kontrol, by sa mali zdôrazniť do tej miery alebo posilniť do tej miery, že ak nastanú problémy, tak to bude mať väčší dopad na kontroly a tak e, by to malo vlastne viac e, realizované, než teda v oblastiach, kde polnohospodári e, plnia predpisy výborne. Ďalej potom využite výpočtovej techniky, nož to je čosi, čo je súčasťou tejto správy a Malo by sa to i ďalej rozvíjať v snahe e, znižovať e, chybovosť zo strany agentúr. Ďalej vás už nebudem zaťažovať. Toto boli tie základné prvky. Ďakujeme. Zaujímavá a dôležitá správa e, kolegyňa Lope Fontanie. Gracias, Ďakujem, pani predsedníčka. Pán Sarva má urobil veľmi kompletnú a vyváženú správu a máme naozaj len veľmi málo pripomienok, pretože maximálne súhlasíme s tým, čo tam povedal. Len by som upresnila, keď hovorí o bode 14 a 15, tie najlepšie a najhoršie výsledky členských štátov možno by bolo dobré, keby sa stanovili stále prísne kritériá, čo to znamená tí najhorší a najlepší, pretože v určitom členskom štáte môže byť vysoká chybovosť, pretože kontrolné orgány fungujú dobre a sú nároční a môže sa stať, že v inom členskom štáte je menšia chybovosť, pretože tie kontroly nie sú dobré. Preto by bolo dobré mať všeobecné kritéria rovnaké pre všetkých. Úplne súhlasím so znížením kontroly v tých členských štátoch, ak boli vyhodnotení ako tí najlepší správcovia, ale za každým, ak budú vopred určené tie kritéria, rovnako ako zníženie kontrol by nemalo znamenať zvýšenie rizika. Ďalší veľmi pozitívny bod, pokiaľ ide o iniciatívy eh, i riadenia. Súhlasím s touto iniciatívou, je veľmi dobrá a ja dúfam, že sa bude rozvíjať, pretože by uľahčila našu prácu a znížila by čas eh, na možnosti kontrol. Ďalší dôležitý bod, aby komisia čo skôr aplikovala článok 59.5 e, nariadenia 306, aby sa tie kontroly stali flexibilnejšie. Sa hovorí o zjednodušení SPP. Chce sa znížiť byrokratická záťaž. Áno, to je veľmi dôležité ale nemali by sme spochybňovať politické dohody, ktoré sa dosiahli pri poslednej reforme. Ďakujem. Vielen Dank. Kollegin Ayala Sender, bitte. Ďakujem. Teraz má slovo kolegyňa Ayala Sender. Sí, gracias, president. Ďakujem, pani predsednička. Oceňujem návrhy pána Sarvamu. V prvom rade by som sa spýtala k bodu 4. Hovoríte tam o nákladoch kontrolnej politiky alebo kontrol ako takých v SPP. Chcela by som vedieť, pokiaľ, odkiaľ pochádzajú tie cifry, či ich má od Európskej komisie, ak je to tak, bola by som rada, keby sme aj ostatné politiky mali takéto informácie. Je to dôležité pre, pre účtovný dvor, aby sme vylepšili účinnosť kontrol aj v súvislosti s tým, koľko stoja. A chcela by som od komisie viacej informácií, ak môžu nám poskytnúť v histórii vieme, ako SPP znižovala e, e, tú časť v prvom pilieri v prospech druhého, v prospech zeleného rozvoja a tak ďalej, teritoriálneho rozvoja a podobne a politiky súdržnosti. Ale tiež došlo k tomu, že kontrolné systémy, ktoré sa vyvinuli aj vďaka nášmu výboru pre priame pomoci, mali dobre implementovaný systém a viedli k tomu, aby sa znížila chybovosť, ale keď došlo k tomu transferu na, jednak na základe žiadosti EP aj členských štátov do druhého pilieru a do vidieckého rozvoja a tak ďalej, tak sa zmenila trochu situácia. Aj v správe pani Kajulaj dvora auditorov sa to hovorilo, pretože tam boli aj nové čísla o akomsi geografickom presune pomoci. Chcela by som teda vedieť, aký je rozdiel medzi chybovosť súčasťou a kontrolným systémom v takom špecifickom prípade, ako je SPP a na druhej strane máme vidiecký rozvoj, ktorý súvisí s inými druhmi chýb. Sú to rôzne systémy a či by sme ich mohli porovnať a potom v SPP došlo k určitému oneskoreniu tam bol určitý prístup k tomu a komisia by nám mohla vysvetliť, že veľká časť rozhodnutí sa nechala na subsidiaritu, napríklad v mojom regióne. Je na to veľa kritík, pretože tam boli rozhodnutia členských štátov k starej SPP a ja by som chcela vedieť, či to bude pre kontroly problémy alebo to bude riešenie či by ste nám mohli vysvetliť tie plusy aj minusy tej väčšej subsidiarity. Ďakujem. Kolegyň Holmajer, bitte. Prvú má kolegyňa Holmajer. Das Thema Kontrollen. Otázka kontrol poľnohospodárstva a implementácia príslušných opatrení SPP samozrejme nás zamestná už po roky. Osobitný aspekt, e, alebo teda iný uhol pohľadu z mojej strany čiastočne polnohospodári sú naozaj rozčúlení z byrokracie. Vedú diskusie, ktoré, kde ide o prežitie, nie také teoretické diskusie, ako sa vedú tu. Jednoducho musia splniť toľko predpisov, pretože my vydávame predpisy, e, kde my e, vonku v teréne nepoznáme ich konkrétne dopady. Nestaráme sa o to, čo budú musieť v realite urobiť a tento aspekt by som chcela zapracovať, aby aj ten príjemca tých e, úkonov, ten, čo vlastne musí e, urobiť, e, Nemčina má na to výborné, výbornú terminológiu, tak by to mal byť aspoň on, ktorý to, ktorý to e, pochopí, pretože zo strany kontroly, vezmime si pri, pri, príklad napríklad upratovacích služieb tu, napriek subsidiarite druhý stupeň troj, trojstupňového e, e, postupu e, v bavorského systému čistiacich prác, že sa má zmeniť. Všetko bolo dobre realizované, všetko bolo v dispozícii, všetky faktúry, účty boli k dispozícii, jednoducho nebola tam chyba, ale asi potom je, hoci sme boli spokojní, tak sme spochybnili systém. Aj výsledok napríklad sa realizoval, tak musím triezvo povedať, či už je to jeden no, no, konkrétny polnohospodár, alebo či sú to administratívy, jednoducho to, čo plnia, musia vedieť e, implementovať a v polnohospodárstve máme v te, mnohé problémy otvorené, že naši e, príjemcovia tie vysoké, vysoké požiadavky, ktoré my na praktickú realitu implementácie kladieme, vzhľadom na rozdiel rôznych legislatív, ktoré musia plniť nielen SPP, ale e, flora, fauna, habitat, životné prostredie, pitná voda, rámcová e, smernica o pitnej vode, ďalej e, problematika lesov, to všetko, všetko on, ktorý, musí mať, ktorý má malý fliačik pola, musí všetko zohľadňovať, musí sa vysporiadovať s desiatimi smerniacimi. My chceme zachraňovať svet, myslíme to dobre, ale ľudia v teréne jednoducho nedokážu to pochopiť. Ja som to chcela povedať v, tom, v tej súvislosti, keď zavádzame jednotný audit, tak všetky tie veci by sme mali preverovať, či v nejakým spôsobom nevedú k dostatočným byrokratickým záťažiam pre dotknutých. Ja som za to, aby sa kontrolovalo, kde, je viac chýb, aby sme dodržiavali uh, predpisy, ale len kvôli jednotnosti e, vidím túto byrokraciu naozaj veľmi kriticky. Hovorím to i v našom výbore kont. Komplikovanosť opatrení e, jednoducho e, kontrol, kontrolovateľnosť väčšinou nenarastá. To musím povedať pánu Sarvamovi i pre strednodobej revízii SPP treba sa zamýšľať, či zo pár oblastí nie je prikomplikovaných, pretože v konečnom dôsledku e, ciele sa jednoducho nepribližujú lepším spôsobom. Ďakujem. Kolega De Jong. Ďakujem. Musím povedať, že sympatizujem s tým, čo povedala pani Holmajer o byrokracii, ktorá ktorá niekedy vznikne, keď sa všetko vezme e, pokope spolu, najmä pre malých poľnohospodárov. Môže vzniknúť veľká byrokracia, tak toto by malo byť v správe napísané. Ďakujem takisto za túto správu spravodajcovi. Do veľkej miery ju môžem podporiť. Mám dve pripomienky. Prvá sa týka odseku 17. Súhlasím s tým, čo tu zaznelo, že je, čas, že je veľmi ťažké nadefinovať to best performing, ten najlepší výkon a takisto pokiaľ ide o zníženie počtu kontrol únie, to je ťažké. Mali by sme komisiu požiadať o určitý zoznam, checklist, ktorý e, komisia by mala mať. E, zoznam týkajúci sa kontrol a my by sme mali žiadať tento checklist nie iba vtedy, keď sú kontroly dostatočné, ale aj vtedy, keď sú efektívne, pretože to je tiež súčasť toho najlepšieho výkonu. Ide o to, aby e, kontroly boli nielen efektívne, ale aj inteligentné. A potom moja druhá pripomienka Odsek 19 mal, mala by sa nadefinovať akceptovateľná chybovosť, sa tam píše. My sme e, diskutovali všeobecne a komisia chcela väčšiu flexibilitu, pokiaľ ide o chybovosť toto sa odkazuje na článok 59 odsek 5 nariadenia, ale nemalo by dôjsť k tomu, že akceptovateľná chybovosť e, bude príliš vysoká, že to bude príliš vysoká úroveň chybovosti. 3-4% chybovosť nemôže byť akceptovateľná, čiže tu potrebujeme nejakú poistku, tak aby tá definícia e, nemohla vyvolať potom príliš vysokú akceptovanú úroveň chybovosti. Ďakujem teraz pán Balčitis. Ďakujem, pani predsednička. A ja chcem zdôrazniť, že správa, ktorú tu dnes máme, je veľmi, veľmi dôležitá, pretože je to veľmi široký kontext, široká téma a je spojená s veľkými nákladmi pre každý členský štát. Už prišli viaceré správy, ktoré mali všetky E, tú istú tému. Hovorili sme už o kontrolných otázkach, o princípe subsidiarity control a všetky tieto tri témy, možno aj viac tém, e, sa ťažko navzájom zosúľadujú. Často sú vo vzájomnom rozpore dokonca, čiže pri týchto troch princípoch musíme nájsť nejakú rovnováhu a musíme niekde robiť aj ústupky. Komisia určite povie, že členské štáty neimplementovali určitú legislatívu a preto e, je tam chybovosť, ale mali by sme takisto uplatniť všeobecný princíp, že komisia je exekutívny orgán Európskej um, únie a napriek tomu, že ciele sú rozporuplné, komisia musí nejako nájsť e, ich rovnováhu a sklbiť ich musíme znížiť administratívu, ale zároveň si musíme definovať e, pojem byrokracia, pretože keď sa realizujú európske projekty, tak keď je malá byrokracia, čiže málo kontrol a tak ďalej, dochádza k väčšiemu počtu podvodov a zneužívania. Aj e, v minulom období sme mali také prípady, kedy niektoré štáty dostávali dotácie na vinice, hoci vôbec e, nepestujú vinič. Boli to veľmi zvláštne prípady, e, o ktorých máme dôkazy a preto tento systém musíme nejako zmeniť alebo premyslieť. Členský štát sa vždy bude snažiť tie peniaze nejako získať a využiť, keď existuje možnosť. A my to ale v našom výbore nemôžeme vždy skontrolovať do detajlov každý prípad, každý jeden prípad. A preto potrebujeme systém, kde Európska komisia bude zodpovedná za všetky chyby, ktoré, ku ktorým dochádza v členských štátoch a potrebujeme všeobecné princípy, ktoré budeme uplatňovať, aby sme sklbili tie tri hlavné ciele, ktoré si navzájom odporujú. Ďakujem kolega pán Jo, nech sa páči. Pani predsednička, ospravedlňujem sa, že som prišiel neskoro, ale v jednej veľkej krajiny EÚ je štrajk, ktorý má dopad na ďalšiu veľkú krajinu EÚ a preto som prišiel neskôr. Na základe prezentácie spravodajcu pána Sarvamu, ja ako tieňový pre socialistov a demokratov vystupujem. Do roku 2017 Francúzsko bude musieť vrátiť EÚ viacej ako miliardu eur poľnohospodárskej pomoci, ktorá sa nesprávne e, vyplatila v rokoch 2010 alebo 2012. A ide o 40 miliard eur, ktoré dostalo Francúzsko v rámci SPP. Francúzsko je takto penalizované kvôli chybám, ktoré boli e, urobené pri e, poľnohospodárskej pomoci farmárom, hlavne pokiaľ ide o ekopodmienenosť a nesplnili kritéria na platbu týchto peňazí. Francúzsko nie je, jediný, nie je jediná krajina v tejto situácii. Koncom januára 2015 15 krajín muselo urobiť eh, isté úpravy z iniciatívy komisie Taliansko napríklad 97 miliónov, Belgicko 60 miliónov. Ako správne hovorí pán kolega Sarvama, práva poľnohospodárskych európskych fondová kontrola e, splnených kritérií sa neustále spochybňujú v Európskom dvore auditorov. Poľnohospodárska pomoc, ktorá sa dáva tým, ktorí nie sú farmári a tí, ktorí nechávajú vodu ležať úhorom, tak skutočne e, musíme si uvedomiť, aká je alarmujúca situáciu musíme zdvojnásobiť kontrolu aj zvýšiť kvalitu kontroly. Eh, in situ v teréne. Komisia musí urobiť všetko preto, aby zjednodušila ustanovenia pre SPP, pretože napriek úsiliu komisie v prípade reformy SPP táto politika je naďalej veľmi zložitá a veľmi byrokratická pre zodpovedné orgány aj pre poberateľov. Myslím, že komisia musí rozvinúť odôvodnenú politiku na základe jasných cieľov a spoločných kritérií. Nová SPP musí dávať prednosť výkonnosti a nekonformnosti. Ako pán kolega správne povedal, členské štáty by nemali znásobovať zbytočne kontroly, ale predovšetkým by mali zabezpečiť kvalitu realizovaných kontrol, ktoré budú hĺbkovejšie, lepšie dokumentované, aby sme umožnili zníženie chybovosti, tak ako to overil dvor auditorov v prípade priamých platieb 6 v roku 2013 1,6 miliardy eur. Musíme podnecovať eh, národné orgány lepšie dohliadať eh, to, akým spôsobom fungujú platiace organizácie v ich e, teritoriách, aby sa lepšie spravovali tieto platby a eventuálne aj uvažovať o e, zrušení akreditácie týchto platobných organizácií v prípade, že neplnia kritéria. Ďakujem, kolegovia. To je to, čo som chcel dodať v úlohe tieňového spravodajcu. Ďakujem. Teraz má slovo pán Mögele, zástupca generálneho riaditeľa DG Agri. Nech sa páči, môžete osvetliť situáciu. Ďakujem, pani predsednička. Um, začnem tým, že toto podľa mňa je veľmi zaujímavá správa, ktorá ukazuje prstom na niektoré témy, ktoré v súčasnosti uh, sa analýzujú v tomto výbore aj v iných výboroch. Bol som včera popoludní na Komagri, kde, sa, kde bolo vypočutie o zjednodušení SPP. Boli tam viacerí experti a e, hovorilo sa o viacerých témach, ktoré zazneli aj tu. No a v mojom vyjadrení vo výbore pre poľnohospodárstvo som povedal, že by bolo dobre, keby prebiehal intenzívnejší dialog medzi týmto výborom a výborom ComAgri, pretože vy diskutujete e, o tých istých témach z dvoch rôznych uhlov pohľadu. A aby sa na, nastavila nejaká rovnováha, tak si to vyžaduje podľa mňa zlúčiť, e, respektíve e, spojiť tieto dva e, výbory, aby sa rozprávali a aby sa vytvorila takáto rovnováha v rámci Európskeho parlamentu medzi dvoma výbormi. V súčasnosti prebieha intenzívna diskusia o zjednodušení SPP. Tento výbor môže veľmi napomôcť. Ja si uvedomujem a ja viem, že Komagri pripravuje stanovisko k tejto správe. Mám ešte faktické pripomienky k číslam. ale tie môžem e, predniesť bilaterálne. Nebudem vás tým zaťažovať. Zareagujem na niektoré obsahové pripomienky e, z diskusie. 4 miliardy e, eur, eur sa tam spomínajú pri kontrolách. Takže k tomuto číslu sa chcem vyjadriť. Na základe kritérií, ktoré sme si definovali uniformne, aj spolu s DG Budget, tak na základe týchto kritérií sme vyhodnotili administratívne náklady SPP v členských štátoch. Aby som bol presnejší, neskúmali sme iba náklady na kontroly, ale aj na riadenie a kontrol politiky, čiže čo vlastne e, stojí, koľko stojí spoločná poľnohospodárska politika v členských štátoch. No a výsledné číslo bolo 3,9 miliardy eur, čiže približne 4. A, a to je vlastne celá správa, celý manažment spoločnej poľnohospodárskej politiky, čiže členské štáty v súčasnosti vynakladajú 7 celého rozpočtu SPP na riadenie a kontroly. Toto Mm, nie sú ale peniaze, ktoré by šli z plnohospodárskeho rozpočtu do manažmentu. Riadenie to je povinnosť členských štátov, čiže tieto peniaze sú financované zo štátnych rozpočtov členských štátov. Tento rok zrealizujeme ešte hlbšiu analýzu, aby sme zistili, aké sú administratívne náklady v členských štátoch a regiónoch a sme si istí, že budúci rok, začiatkom roka, predložíme presnejšie čísla, koľko stojí riadenie a kontrola spoločnej poľnohospodárskej politiky celkovo. Po reforme v SPP sa SPP zmenila, to si musíme uvedomiť a preto aj náklady na implementáciu SPP e, budú teraz iné, ako boli náklady na implementáciu starej EPP. Jediný audit, single audit, e, to tu takisto zaznelo, tomuto sme vždy venovali pozornosť. Súd auditorov viackrát povedal, že by boli za e, jediný audit, za jednotný audit. Toto závisí ale od dôvery, ktorú vkladajú jednotlivé auditorské orgány vo vo svoju prácu. Čiže môže to fungovať iba vtedy, ak napríklad dvor auditorov dôveruje komisii, um, ak komisia dôveruje certifikačným orgánom a ak certifikačné orgány sa spoliehajú na informácie, ktoré dostávajú z platobných agentúr. Reťazec eh, jediného auditu by sa mohol vytvoriť, ale vyžiadal by si obrovské zdroje, obrovskú prácu. My Teraz chceme spolupracovať s certifikačnými orgánmi v členských štátoch a chceme sa dostať e, do takej fázy, e, kedy stanoviska o e, nezávadnosti um, certifikačných orgánov budú solidné a vydržia aj prísne kontroly a potom tieto stanoviska certifikačných orgánov začneme využívať za účelmi našej vlastnej auditorskej práce. Dvor auditorov už začal používať auditorskú prácu komisie na vlastné účely, takže už vidíte, že robíme pokrok, ale nemali by sme sa domnievať, že takúto zmenu dosiahneme e, cez noc. Bude to trvať niekoľko rokov, e, kým sa zlepší ten systém a priblížime sa k tomu jednotnému, zjednotenému auditu. Teraz ešte body 17, 18, 19 návrhu správy. Tieto body hovoria o odmenovaní lepšie fungujúcich členských štátov, štátov že by v takýchto lepšie fungujúcich štátoch sa znížil počet kontrol a tak ďalej. Chcem upozorniť na fakt, že toto je už zapracované do horizontálneho nariadenia, ktoré sme prijali v rámci reformy SPP. Tam je pravidlo, ktoré umožňuje členským štátom znížiť počet kontrol, ak ich kontrolné systémy a systémy riadenia fungujú dobre, majú dobré výsledky. Vznikla otázka, čo to znamená vlastne uh, to perform well, čiže dávať, podávať dobrý výkon, fungovať dobre. My v našich pravidlách máme, že chybovosť musí byť nižšia ako 2%, pretože 2% to je dnes um, naozaj tá veľmi dobrá chybovosť. Toto používa ako kritérium tvor auditorov a 2% to komisia vždy schváli. Čiže uh, nemohli by sme používať čísla 3, 4 alebo 5%, ako to tu bolo spomenuté, pretože to by sme boli úplne mimo tej všeobecnej diskusie o chybovosti pokiaľ ide o platby na plochu, ak má členský štát taký systém, že chybovosť je nižšia ako 2%, tak potom sa môže počet e, kontrol na mieste e, znižiť z 5 na 3% a tam sa ušetrí na personáli, na čase. To sú obrovské úspory. Takže toto je možnosť, ktorá by sa mala využívať. Takýto systém ale neexistuje napríklad v ekologizácii, v oblasti greeningu. To je nový systém, nevieme ešte, ako to bude fungovať v členských štátoch a uvidíme, keď budeme mať prvé skúsenosti, tak budeme mať predstavu o tom, aká môže byť chybovosť a uplatňovanie týchto pravidel na komplexné systémy ako trhová politika, tam nevidíme veľkú výhodu, pretože tie systémy sú veľmi zložité a je veľmi zložité hodnotiť chybovosť eh, špecifických systémov. Robíme to v rámci našej ročnej správy o činnosti, ale ako som povedal, toto je komplikovaná vec. Súhlasím s tým, že zjednodušovanie je kľúčom ku všetkému, ale je to aj veľmi ťažko dosiahnutelný cieľ. Náš komisár má veľmi ambicioznú agentu zjednodušovania na úrovni delegovaných a implementovaných aktov by sa to malo premietnúť do konkrétnych zlepšení v najbližších mesiacoch, v najbližších 18 mesiacoch, tak povediac. S jednoduchšími režimami budú aj tie e, kontroly zjednodušené postupne. Ale ako to už zaznelo, v niektorých prípadoch si to bude vyžadovať otvorenie základného aktu, Niekto tu spomínal aj tú polčasovú revíziu tzv. Ale toto náš komisár zatiaľ neplánuje urobiť, pretože by to znamenalo otvorenie ďalšej politickej diskusie a už by to nebolo o zjednodušovaní, ale o politike opäť celá tá diskusia mnohé, mnohé návrhy na zjednodušovanie, keď sa na ne pozrieme podrobnejšie, nie sú o zjednodušovaní procesov a kontrol, ale o všeobecnom smerovaní tej spoločnej poľnohospodárskej politiky. A to už je rozdiel. E, už som spomínal tie najlepšie a najhoršie výkony a to, že potrebujeme jasné kritéria. Jediné kritérium, ktoré máme, je chybovosť ktorá v súčasnosti je akceptovaná na úrovni 2 Členské štáty, ktoré majú nízku chybovosť, môžu znížiť počet kontrol a tým sa zase urobia úspory, čiže e, toto um, motivuje členské štáty, aby zlepšovali svoje systémy. Tá očakávaná chybovosť e, je uvedená v nariadení, bolo to už spomenuté. Ale komisia nemôže sama diskutovať o očakávanej chybovosti. Musí to robiť v spolupráci s dvorom auditorom, auditorov a aj s týmto výborom parlamentu. Pretože výsledkom by mala byť očakávaná chybovosť, ktorá bude spoločná všetkým inštitúciám. a to už si vyžaduje veci v oblasti dizajnu politiky, musia sa zjednodušovať režimy, a takisto tie kontrolné činnosti musia byť primerané tomu, čo členské štáty e, vedia urobiť a môžu urobiť, tak aby to nebolo predražené. Ale toto si v následujúcich mesiacoch vyžiada ešte veľmi dlhé diskusie medzi tými troma inštitúciami. Ďalší, ďalšia pripomienka z mojej strany celá táto diskusia o zjednodušení, o počte kontrol, to všetko má súvislosť aj s politickými ambíciami, ktoré zákonodarca dáva do svojich nariadení. E, môj kolega hovorieval, e, že zjednodušenie nie je samoučel. Musí sa to vždy vnímať na pozadí tej politiky, ktorá sa má implementovať. Takže ak zákonodarca chce komplikovanú politiku, tak potom, a zavedie komplikovanú politiku, tak potom to má e, účinky v podobe zložitých kontrol. Ja súhlasím s pánom Sarvamom, že cieľom je najmä rovnováha, tak aby ten konečný výsledok bol dostatočne politicky ambiciozný, ale aby bral do úvahy aj e, to úsilie, ktoré sa musí zrealizovať. No a moja posledná pripomienka, chcem zareagovať na pani Holmajer. a na pani baňus, ktoré hovorili o finančných korekciách Ja súhlasím s tým, že v oblasti vidieckého rozvoja Členské štáty majú flexibilitu, môžu si pripravovať e, vlastné programy a formovať vlastné programy, ale úlohou komisie na druhej strane je, e, aby v rámci tejto flexibility členské štáty rešpektovali pravidlá. Spomínal sa špecifický prípad e, v rámci rozhodnutia o účtovnej uzavierke, ktoré viedlo k finančným korekciám. Boli dôvody domnievať sa, že kritéria výberu, ktoré sa uplatnili, neboli v poriadku. Medzičasom sa tento prípad dobre vyriešil v rámci nového programu rozvoja vidieka, takže samotný pro- problém je vyriešený, ale finančné riziko pre fond bude pokryté do budúcnosti finančnými korekciami. Čiže máme tu neideálny dizajn systému LPIS na identifikáciu parcel. Musíme zabezpečiť, aby takéto systémy boli vždy aktuálne a aby dobre fungovali, tak aby sa mohli využívať e, za účelmi administratívnych kontrol režimov, ktoré sú založené na ploche. Toto je oporný pilier eh, riadiacich systémov v prvom pilieri a to je aj dôvod, prečo chybovosť zvyčajne v prvom pilieri je relatívne nízka. V skratke, myslím si, že toto je veľmi dobrá správa a ukazuje prstom priamo na eh, veci, ktoré, sú, ktoré budú horúcimi témami v nasledujúcich mesiacoch a rokoch. Ďakujem. Kratučké slovo na záver, pán spravodajca. Um, yes, thank you, Madam Chair. Ďakujem. Každému ďakujem za príspevky, viac než som čakal vlastne, hlavne e, od komisie. Nepôjdem do podrobností, vaša revízia bola veľmi, veľmi dôsledná. v krátkosti e, odpoviem na komentáre. Pani Holmajer hovorila o potrebe e, nás všetkých e, venovať sa viac zaťaženiu na príjemcov. A práve to spomenula komisia. Musíme to robiť spoločne. To je jeden z kľúčov. O to mi išlo v celom tomto procese môžeme dosiahnuť mnohé, ak tento výbor ak by sme vedeli nájsť spoločné záujmy. Je ich tu veľa. Je tu veľa vecí, na ktoré sa treba pozerať. treba naozaj spojiť všetky tie záujmy, ktoré e, máme spoločné a spolupracovať. A myslím si, že tu môžeme dosiahnuť to, čo by inak e, možno trvalo e, roky, ale je to cieľom kontroly, ktoré budú založené na výkone. Je to najzaujímavejšia časť vašich pozmeňujúcich návrhov vlastne. Ako definujeme ten výkon? E, je to veľmi zložité, je to záplava tých zložitých programov. Lehota je jún, 2. júna a prijatie vo výbore je 14. júla, tak ako bolo plánované. Teším sa na vaše pozmeňujúce návrhy. Ďakujem. Ja, vielen herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende des Ďakujem, tým pádom sme skončili verejnú časť e, zasadnutia a všetci, prosím, tí, e, okrem poslancov, e, prosím, všetci opustite sálu. vedeckí poradcovia frakcií takisto všetci zostávajú a všetci ostatní prosím odíďte.